Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, uh, European... Dámy a páni, Európska stratégia energetickej bezpečnosti, spravodajca pán Sovgardas. Hlasovanie návrhu správy, hlasovací zoznam nájdete na stoloch. po druhom odpočinku, pretože začíname o 10. čo je pre vás vynikajúce, nie pre nás všetkých, pretože sme mali zasadnutie koordinátorov o 9. Ale teraz začíname s hlasovaním. Priatelia, otestujeme zariadenia ako obyčajne. Páči sa vám výbor i treskúšobná otázka? Kto je za? elektronická kontrola. Hlasujeme teraz. Hlasoval niekto? Hlasovali ste všetci. Elektronická kontrola končí. Uh, well, it's not bad. No, nie je to zlé, nie je to zlé ale mali by sme to za každým overovať, či naša podpora stúpa alebo klesá pred ďalšími voľbami. Kedy budú ďalšie voľby? O 4 roky. Máme ešte kopec času. Ale predsa len mali by sme sa starať aj o toto. Všetko je súčasťou predvolebnej kampane. Mimochodom, je tu niekto zo Spojeného kráľovstva dnes? Kto je zo Spojeného kráľovstva? možno asistenti. Želáme vám veľa šťastia. Nič iné, len veľa šťastia. Nevieme. Dobre, takže ďakujem. Priatelia, začnime teda. Nemáme veľa času, pretože hlasovanie je veľmi dlhé. Kompromisný pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 1, 3, 1 za, proti, elektronicky overíme, hlasujeme teraz. 1, 3, 1, 1, 3, 1. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 1, 3, 5. Za? Proti? Zdržali sa? Musíme to overiť, prepačte. Hlasujme teraz. Všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. 0 za. Proti? Zdržali sa schválený. 4 za. Proti? Zdržali sa schválený. 4 za proti. Musím to overiť, takže hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. 192 za, proti, zdržali sa, schválený. 197 za, proti, zdržali sa, schválený. 200 za, proti, zdržali sa, schválený. 201 za, proti, asi schválený, ale overme si to. Hlasujeme teraz. 201. Koniec. Schválený. 202 eh, za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 203 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 208 za proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 2, 2, 3 za, proti, zdržali sa, overme, hlasujeme teraz. 2, 2, 3, koniec. Zamietnutý. Takže ich naozaj veľa musíme overovať. 2, 2, 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 11, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Imko 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 10, pretože 2, 5, 3, pokiaľ viem, je stiahnutý. Je to tak správne? Takže kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 2, 7, 2 za, proti, mali by sme to overiť, Hlasujeme teraz. Koniec hlasovania. Schválený. 270 za. Proti. Overme ešte raz. Teraz. Koniec. Schválený. Prepačte, musím overovať asi za každým. 11. Kompromis 11 za proti, zdržali sa schválení. 282 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválení. 286 za, proti. Overme, prepáčte. 286 teraz. Koniec. Schválený. 294 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 13. Kompromis za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 313 za proti, elektronicky overíme, 313 teraz, koniec, schválený, 13A kompromis za, 13A za, proti, zdržali sa, musíme overiť. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. Schválený. Pozdanejúci návrh 9 za, proti, zdržali sa. Overujme. 9. Teraz. Zamietnutý. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Tiež zamietnutý. Overme si to. 11. Overujeme elektronicky. Koniec. Schválený. Takže 3, 1, 4. 314, prvá časť. 314, prvá časť. Za, proti, zdržali sa. Overme znova. 314, teraz. Prvá časť. Hlasovali sme o prvej časti. Konec hlasovania. Zamietnutý tentokrát. 3, 1, 9, prvá časť za proti, zdržali sa, schválená tentokrát. Overíme? Chcete overiť? Dobre. 9, prvá časť. Teraz koniec. Schválený. Takže poďme na veľmi dlhý zoznam pozmenujúcich návrhov 3, 1, 4 až 3, 4, 0. Aj 3, 1, 9, 3, 3, 9, pretože sú identické. Takže 4 pozmenujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? schválený, ale overme si to pre istotu. Je to veľmi dôležitá vec. Overujeme, hlasujeme teraz. Schválený. Takže môžeme ísť na ďalší blok. 3, 1, 4, 3, 1, 9 sú identické. Hlasujeme spolu, kto je za. Sme proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalej. 3, 1, 9, druhá časť a 3, 2, 1 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3, 4, 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3, 4, 1 za, proti, zdržali sa, overme si to, 3, 4, 1 teraz. Koniec hlasovania. Schválený. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4-5 za, spolu, pardon, 3, 4, 5 a 3, 4, 6 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Overiť? Dobre, oba teda overíme. Dobrý nápad. Aby sme to overili. 3, 4, 5, 3, 4, 6. Teraz. Zamietnutý tentokrát. 16 za, proti, zdržali sa, za, ak, schválený. 351, druhá časť za, proti, overme, poprosím. 351, druhá časť. Hlasujme teraz. Schválený. 348 za, proti, zdržali sa schválení. 370 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválení. 374, posledná veta, len posledná veta za, proti, zdržali sa, overme. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Schválený. 378 za, proti, zdržali sa, zamiesnutí. 379 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválení. 386 za, proti, zdržali sa. Overme. 386 teraz. Akceptovaný. 2 pozvanejúce nohy spolu, 3, 6, 6, 4, 1, 5 za, proti, zdržali sa, overme, Dva pozmenujúci návrhy, 3, 6, 4, a 1, 5. zamietnutý. Zamietnutý. Vidíte, že je nutné všetko overovať. 394 za, proti, tiež overme. 394 teraz. Zamietnuté. Takže 337 za. Proti zdržali sa. Kto je ochotný si typnúť? Takže hlasujme ešte raz elektronický kontrola. Koniec. Vidíte? Moja chyba. Schválený, takže poďme na bod. Pozmeňujúci návrh 11. 3 za, proti, zdržali sa, overme, 3, Teraz zamietnutý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa akceptovaný, ale overme to. 19. Hlasujme teraz. Schválený. 405 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 408 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Áno, samozrejme, 408. Hlasujme teraz kontrolne. Koniec. Zamietnutý. devať za, proti, zdržali sa Zamietnutý. Zamietnutý, kolegovia. Dobre, kontrolujeme. Dobre, takže 369 kontrola teraz. Nie, schválený. Nikdy neodmietne, keď niekto chce overiť. Pretože vy robíte chybu, nedvíhate ruky dosť viditeľne. Takže prepačte. Madam, blahoželám. To bol váš nápad, aby sme to overili. Super. Kde sme boli teraz? 417 za, proti, držali sa, schválený. 4-1-8 za, proti, držali sa, overme. 4-1-8. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 416 za. Proti zdržali sa. Overme. Poprosím vás, zvíhajte ruky poriadne. 8, pardon, 1, 6 kontrolujeme teraz. 6. Hlasujme. Zamietnutý. Ja neviem tak rýchlo spočítať všetko. Takže 4, 2, 1 za, proti, zdržali sa schválení. 4, 1, 4 za, proti, zdržali sa, overme, žiaľ, to nevidím. Hlasujme teraz. Zamietnutý. 367 za, proti, overme. 367, hlasujme teraz. Konec hlasovania. Schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený. 480 za, proti, zdržali sa schválení. 419 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 20A za, proti, zdržali sa schválení. 445 za, proti, zdržali sa schválení. 443 za, proti, zdržali sa zamietnutí 450 za, proti, zdržali sa schválení 1 za, proti, zdržali sa schválení 4-5-2 za, proti, zdržali sa schválení 4-5-3 za, proti, overme 4-5-3 teraz. Koniec hlasovania. Schválený. 4, 5, 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. To istá väčšina. Kompromis 20B za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa schválený kompr- 252 za, proti, zdržali sa schválení. 22 kompromis za, proti, zdržali sa schválení. 3, 2, 1 za, proti, zdržali sa schválení. 478 za, proti, zdržali sa schválení. 2 za, proti, zdržali sa schválení. 483 za, proti, overme. 483. Overme teraz. 483. Koniec. Schválený. 484 za, proti, držali sa zamietnutí, 485 za, proti, schválený, ale overme 485. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Schválený 486 za, proti, zdržali sa rovnaká väčšina schválený, 487 za, proti, asi, to je 00, 487 kontrola. zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, nevidím nič, overme. 38, koniec hlasovania. Tentokrát schválený. 191 za, proti, no, prepačte, 491 491 za, proti, zdržali sa. Mali by sme to overiť, 491, overme. Koniec. Schválený. 365 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 23 za, Proti, zdržali sa. Schválený. 5, 1, 6 za. Proti, zdržali sa. Zamietnutý. 5, 0, 5 za. Proti, zdržali sa. Schválený. 5, 0, 4 za. Proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 24 za. Proti, zdržali sa. Schválený. 5, 0, 7 za proti, zdržali sa, schválený. 506 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválený. 535 za, proti, zdržali sa, Overme. Overme, prosím. 5. Chválený. Dobre. 4 za. Proti. Zdržali sa. Overme. 5 4-4, Overujeme. Koniec. Schválený. 606 za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 26 za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 27 za proti, zdržali sa schválení, 166 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 28 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 29 za, proti, zdržali sa schválení, 5, 7, 1 za, proti, overme, 571. Teraz. Schválený. 586 za. Proti. Zdržali sa schválení. 583 stiahnutý, takže ideme na 584 za proti, zdržali sa schválení. 2 za, proti, zdržali sa schválení. 5, 8, 9 za, proti, zdržali sa schválení. 5, 9, 0 za, proti, zdržali sa takisto schválení. 5, 8, 8 za, proti. Mali by sme to overiť. Možno ak to je schválené, ale neviem. 588. Kontrola. Zamietnutý. 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení. 30 za. Proti. Zdržali sa schválení. 603 za, proti, zdržali sa, to by sme mali overiť, 603, kontrola elektronická, koniec, schválený. 604 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý? Overme. Overme 604. Overujeme 604. Koniec. Zamietnuté. Imko 15. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 659 za, proti, zdržali sa schválení. 605 za, proti, zdržali sa schválení. 635 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa schválení. 608 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 608, takisto dôležité, takže overme. 608, kontrola teraz, zamietnutý, ale veľmi malý rozdiel. 662 za, proti, zdržali sa, schválený. 615 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 32 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 32A za, proti zdržali sa prijatí. 631 za, proti zdržali sa prijatí. 633 za, proti zdržali sa prijatí. 634 za, proti zdržali sa prijatí. Ste pripravení to overiť? Podal som prijatý. Dobre, takže overíme. Som otvorený všet, pre všetkému. A teraz uvidíme. A prosím, hlasujte. Zatváram hlasovanie. Vidíte? Ďakujem. Vy ste sa... Vy ste zmenili názor, nebolo to úplne až také jasné. Kompromis 34 za, proti, držali sa, prijatý. 6, 3, 6 za, proti, držali sa, zamietnutý. Áno, veríme, dobre, dobrý nápad. 6, 3, 6. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ale mali ste pravdu. Bolo no, dobre to veriť. Mali ste úplnú pravdu, ja som mal pravdu, že nie, ale nebol som si chcíš. 4, 7, 5 za, proti, overíme. Zatváram hlasovanie. Schválame. 6, 3, 0 za, proti, Zdržali sa, zamieta sa. Dobre, ale overíme, overíme. 630. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 34A. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 646 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 647 za, proti, zdržali sa, prijatý. 648 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 35A za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 36A za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatý. 688 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 688 overíme. 688 môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 689 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 10. Prvá časť za Alebo... A prepačte. 38A. 38A za. Proti. Overíme. Môžete hlasovať. 38A. Zatváram schválený. 10, prvá časť za, proti, držali sa prijatí. 3, za, proti, držali sa prijatí. 4 za, proti, držali sa. Overíme. Inta 4. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Inta 7. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 760. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Inta 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 171 za, proti, zdržali sa, prijatí. 698 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 701 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 700 za, proti, overíme, 700. Otváram hlasovanie. Zamieta sa. 699 za, proti, zdržali sa. Overíme. Prosím, dvíhajte ruky poriadne, lebo to nepoznám. Takže 699. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 704 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 704 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 702 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 703 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 703 je zamietnutý. Dobre. Takže elektronicky 703. 703. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 705. Za. Proti. Overíme. 705 môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 39A za. Proti zdržali sa, prijatý. 737 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 40A za, proti, zdržali sa, prijatý. 40B za, proti, zdržali sa, prijatý. 739 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 C za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 748 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Alebo overíme. 748. Overíme, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 762 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 753 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 754 za, proti, zdržali sa, príjme sa. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 12 za, proti, overíme, ale pravdepodobne prijatý, takže 12, inta 12. Uzatváram hlasovanie, príjma sa. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 5 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 761 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 685 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 769 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 43A za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozrieme sa ver 778 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 773 za, proti, 7, 7, 6. Takže elektronicky overíme. 7, 7, 6. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatý 771 za, proti, zdržali sa. Ten je prijatý, ale overíme ho. 781, 781 elektronicky. Zatváram hlasovanie. Prijatý 777 za, proti Zdržali sa prijatí. Kompromis 46 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 47 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 799 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 799. 799. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Vidíte? 798 za, proti, zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 808 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 801 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 802 a 807 spoločne. Tie sú identické. Za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. Inta 15, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh, bo Inta 15, druhá časť, overujeme. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 803 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 805 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 806 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 804 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. 759 za, 13 bola schválená. Takže 13 bola prijatá, takže teraz kompromis 49 za, proti, zdržali sa prijatí. 821, pardon, 812, spravedlňuje sa pán predseda, 812 Takže kto je za? 812. To je za, proti. Takže overíme. 812. Overíme. A už sme začali, takže to dokončíme. Uzatváram. Áno, zamietnutý. 815 za proti, zdržali sa prijatí. 816 za, proti, zdržali sa prijatí. 820 za, proti, zdržali sa prijatí. 819 za, proti, zdržali sa. Overíme. Takže elektronicky 819. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 818 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 821 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 821. Overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis A za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis B za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis C za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujem sa 42 za. Proti. Zdržali sa Veľa ľudí sa zdržalo, takže overíme. 42. Je to ťažké povedať. Uzatváram hlasovanie. Áno, jasne zamietnutý. 40 za, proti, zdržali sa. Overíme. prijatý. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatý. 83 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis FA za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60 za, proti, zdržali sa, prijatý. 62 za, proti, overíme. 62 overíme. Zastávam hlasovanie. Zamietnutý. 63 za. Proti. Držali sa. Overíme tiež. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis I za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 71 za, proti, zdržali sa, prijatí, 80 za, proti, zdržali sa, prijatí, 122 za, proti, zdržali sa, prijatí, 82 za, proti, zdržali sa, prijatí, 81 za, proti, zdržali sa prijatí, 70 za, proti, zdržali sa. Overíme. Prosím, zdvíhajte poriadne ruky. Overujeme 70. -ku. Už otváram hlasovanie. Prijatý. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pardon, prijatý. 120 za, za, proti, zdržali sa, prijatí, Overíme, overíme. 120. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 79 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 94 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 90 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis LA za, proti, zdržali sa. Prijatý. sa návrh 102 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 za, proti, zdržali sa, overíme, 69, uzatváram hlasovanie, schválený, 85 za, proti, zdržali sa, neviem, overíme. 85 overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis M za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 100 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 68 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 93 za proti, zdržali sa prijatí. 104 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 103 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. 124 za, proti, zdržali sa. Overíme 124 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis O za. Proti, zdržal sa prijatý. 1, 2, 5, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. 123, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý tiež. Preveríme. 123. Preveríme. 123. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 118. Kto je za? Proti. Zdržal sa Preveríme. 118 elektronicky preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 121. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. 119. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Preveríme. 119. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 119 je zamietnutý. Vážení kolegovia, je tu návrh od spravodajcu na citovanie aby sa hlasovalo v bloku, ale ak jeden človek povie nie, tak budeme hlasovať jednotlivo. Takže prosím, musí to byť e, úplný súhlas od všetkých. musíte stlačiť gombík a povedať nie alebo áno. Vy nesúhlasíte s hlasovaním bloku. Dobre. Takže vážení priatelia, to je pre nás e, cvičenie pred e, ďalším hlasovaním budúci mesiac. E, 3, 1, 2, 17, 18, 19 musíme hlasovať e, bloku, lebo sú totožné spolu s trojkou. Nie, začíname s trojkou. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz 1, 2, 17, 18, 19 spolu, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté, 7 za, proti, zdržal sa, prijaté, 14 za, proti, zdržal sa, zdržal sa prijaté, 4 za, proti, zdržal sa prijaté, 5 za, proti, zdržal sa 6 za, proti, zdržal sa 8 za, 8 a 9 za, proti, zdržal sa 10, 10, 11, proti, zdržal sa, prijatý. 12 za, proti, zdržal sa, prijatý. 13 za, proti, zdržal sa, prijatý. 13 za, proti, zdržal sa, prijatý. 15 za, proti, prijatý. 20 a 21 za, spolu, proti, zdržal sa, 22 za, proti, zdržal sa prijatý, 23 za, proti, zdržal sa prijatý, 24 za, proti, zdržal sa prijatý, 25 za, proti, zdržal sa prijatý. Bol to dobrý návrh, e, pretože to e, nebola veľká väčšina v niektorých hlasoch. A znamená, že možno 13-14 mm, kolegov bolo proti, takže možno by sme mali preveriť. E, A teraz ideme e, na e, menovité hlasovanie, elektronické hlasovanie. Hlasujeme za konečné hlasovanie, za celý návrh konečné hlasovanie. Kolegovia, Dajme na to pozor, všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. 42, 13 za, 4 sa zdržali, blahoželám spravodajcovi. Ak chcete povedať niečo, tak e, spravodajca chce povedať niečo všetkým. Pán Stav Dargas. Chcem sa poďakovať všetkým za tvrdú prácu. Ďakujem pekne, ďakujeme kolegovia za hlasovanie. Hello. Colleagues, let's continue. Mr. Bu- Vážení kolegovia, pokračujeme. Pán Buzek musí ísť eh, na dôležitú schôdzu eh, v Polsku a požiadal ma, aby som zastúpil. A my eh, nehovoríme o práci Európskej siete pre prevádzkovateľov prednosových sústav NTSO v kontekste energetickej únie a Vychutnáme si prezentáciu tejto organizácie a vymeníme si pár názorov. Rád by som privítal pani Bente Hagen, ktorá je podpredsednička e, rady NCOI, asi E znamená Európa, a pán Vitore Muzaci, ktorý je generálny riaditeľ NCOG. A to je pre prevádzkovateľov plynárenských sústav. A chcem vám pripomenúť, že ENCO znamená Európsku sieť e, prevádzkovateľov prenosových sústav a E znamená elektrinu a G znamená plyn. Poloha ENCO je uľahčovať a posilňovať prácu medzi e, operátormi e, národných prenosových sústav, aby sa zabezpečil cez európsky prenosový systém alebo sústava v súhľade s e, energetickými cieľmi Európskej únie. Bolo by pekné, keby ste mohli na chvíľu byť ticho. Trošku ma to vyrušuje v treťom legislatívnom balíku bol e, upravený e, mandát e, v roku 2009, ktorý má za cieľ ďalej liberalizovať trh s elektrinou a plynom v Európskej únii. Máme asi hodinu 15 minút plánované na tento bod, možno to môžeme urobiť kratšie. Teraz dám slovo pani Hagen za jej prezentáciu. Máte presne 7 minút alebo menej, nech sa páči. Thank you and thank you for the invitation. Ďakujem a ďakujem za pozvanku. Ha. Ja som Bente Hagem a ja som podpredsedníčka Rady ENS E a ja som zvolená predsednička ďalšie dva roky, takže teraz viete, kto som. Náš príspevok k energetickej únii je bezpečné dodávky, udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Energetická trilema je náročná úloha a naplnenie politík a vyriešenie energetickej trilemy je najťažšia výzva, ktorú musí vláda a priemysel zvládať. Energetická unia je zriadená, aby sa vyriešila táto energetická trilema a TSO sú napomocné pri umožnení tejto energetického prechodu. A my sme si to vedomi a sme pripravení prispievať e, k tomu, pretože to považujeme za napomocné v tejto úlohe. Chcem vám pripomenúť e, náš oficiálny mandát a toto je tretí energetický balík a v rámci smernice o elektrine a plynu a NCOE a NCOG mm, a Acer sú napomocné a sú to nástroje na to, aby tento prechod v energetike bol hladký. Toto je veľmi citlivé. NCE slúži 34 e, štátom. E, my sme národný monopol a preto pracujeme pre spoločnosť a regulátory na nás dohľadajú a sledujú nás a máme teda 1000 gigawattov výkonu v Európe, ktoré máme na starosti a máme 300 tisíc kilometrov vedení a takto obsluhujeme európskych zákazníkov. Naše hlavné úlohy e, sú rozvoj e, toho 10-ročného plánu rozvoja a jeho vypracovanie. K tomu sa vrátim tiež. E, vypracujeme kodexy pre siete a veľmi potrebné predpisy, ktoré sú potrebné eh, na eh, realizáciu vnútorného trhu s elektrinou a my budujeme trhy a my spolupracujeme v regiónoch. To je pre nás veľmi dôležité. To je dôležité, aby sme regionálne spolupracovali aj eh, okrem európskej spolupráce. A my sme aj poradcovia v oblasti politiky. Investujeme 150 miliard eur do európskej infraštruktúry. Do roku 2030 to je len jedna tretina celkových investícií, ktoré vynakladajú tých 41 TSO v Európe. Keď to porovnáme s Junckerovým balíkom, je to ešte oveľa viac. Takže toto sú veľké investície a my investujeme teraz v reálnom čase investujeme 25 tisíc e, kilometrov jednosmerného prúdu a 30 tisíc kilometrov striedového prúdu. A čo to znamená? Toľkoto kilometrov vedení. To nám umožňuje znižiť 20 CO2 emisí e, v elektrine a e, môžeme tým umiestniť 60 RS celkovej spotrebe a budeme mať e, zniženie ceny o 2 až 5 eur na megawatt hodinu. Takže e, z pravidla, keď investujeme 1 euro, tak e, prínos pre Európu sú 2 eur a to je vzájomne výhodná situácia. Toľko k investíciám a teraz tiež potrebujeme predpisy a my sme vypracovali tri kodexy pre, eh, sieť, pre trh s elektrinou a tri pre eh, pripojenie do siete a tri pre prevádzkovateľov siete. To sú tisícky strán predpisov a tie sa majú prijať v roku 2015 toto eh, sú základy preto, aby európsky trh bol úspešný. Ale nielen, že pripravujeme predpisy, ale tiež budujeme trhy. My sme vybudovali najväčší nadnárodný trh s elektrínou na svete. Máme spotové dražby, eh, kde je eh, 23 prevádzkovateľov prenosových sústav a eh, prospech je nízky, nízke ceny elektriny, nízke emisie, zlepšené pripojenie výrobcov do siete a zlepšená bezpečnosť systému. Minulý apríl sme mali rovnakú cenu na pobreží Barencového mora aj na Iverskom polostrove. Dúfam, že roku 2015 budeme mať aj Českú republiku, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko na trhu a potom možno bude mať aj rovnaké ceny na Černomori, Takže my vlastne budujeme siete. V energetickej únii sa teraz e, uvádza tiež, že je dôležitá regionálna spolupráca. Tie sa vždy spolupracujú aj regionálne, a teraz e, zlepšíme našu regionálnu koordináciu, aby sme e, zabezpečili prevádzku systémov e, sústav. Budeme mať veľa obnoviteľných zdrojov v systéme zasobovania elektrinov a to je veľká výzva a my na to reagujeme a teraz zriadujeme koordinačné centra pre regionálnu bezpečnosť dodávky. V 2015 budeme mať dohodu a všetci prevádzkovateľia prenosových sústav budú eh, v jednom z týchto regionových centier. Úloha je analýza bezpečnosti dodávky a primeranosť eh, nákladov a plánovanie výpadkov. Pracujeme v regiónoch a dúfame tiež, že keď budeme mať ciele za rok 2013, tak eh, to vyžaduje regionálnu koordináciu e, národných politik pre energetiku a energetického mixu. Čiže je to výzva, ale zároveň je to veľmi dôležité pre budúcnosť. Energetická únia má riešiť tento trojitý problém máme pocit, že design trhu a regulácia, to je to hlavné, čo sa vypracovalo a teraz je čas na implementáciu. Ďakujem za pozornosť. S Hagem. Ďakujem pekne, pani Hagem. A teraz poprosím pána Muzarciho, regionálneho manažera pre ENZO v oblasti plinárenstva. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za možnosť, aby NCG predstavilo svoju prácu a aby vám uviedlo, aké sú vyhliadky energetickej únie. Pokúsim sa poskytnúť akúsi predstavu o tom, čo je NCG. Členovia momentálne pokrývajú 40 26 krajín 28 Malta a Cyprus tam ešte nie sú, pretože oni nemajú plynovod e, ani plinánsky systém v týchto dvoch štátoch máme 242 tisíc kilometrov plynovodu po celej Európe na dodávku plynu zo všetkých častí Európy a plyn pokrýva asi 23 eh, energetického mixu v Európe vo všeobecnosti. Toto sú rozmery plynárenstva a elektrárenstva v Európe, mali by ste si všimnúť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Plyn bol vždy nielen miestnou záležitosťou, pokiaľ nehovoríme o 50. a 60. rokoch, kedy existovali národné trhy s plynom ale od 70. rokov to bol medzinárodný trh s plynom, kde toky plynu prechádzali z viacerých krajín s cieľom zorganizovať distribúciu plynu v týchto krajinách, ako aj e, v krajinách cieľového určenia. Z týchto dôvodov plyn vždy bol európskou aktivitou a bola tu vždy spolupráca medzi všetkými prevádzkovateľmi prenosových sústav v Európe. Musím pripomenúť, že dovoz z Ruska od 70. rokov, z Holandska a v Európe v tých 70. rokoch a dovoz zo Severnej Afriky počas 80. a 90. rokov a Severné more koncom 90. rokov. Tu sme zašli priďaleko. Je to príliš citlivo, to reaguje Dobre, takže úloha ENCOG je taká istá ako pre ENCO pre elektrínu, to isté pre plyn. Spájame všetkých uh, prevádzkovateľov v Európe s cieľom uh, podporovať a dobudovať vytvorenie vnútorného trhu s energiami. No, aby ste mali predstavu, ako to funguje, štruktúra, všetci členovia sú zastúpení na valnom zhromaždení a 12 členov a jeden predseda sú v správnej rade. To sú v podstate také dve úrovne rozhodovania pre ENCOK a potom tú štruktúru, ktorú vidíte pod týmito dvoma, to je operatívna štruktúra. A tá si vyžaduje množstvo ľudí s cieľom do, do, dodať to, čo je potrebné dodať. ENCOK väčšinou dodáva celoeurópske sieťové predpisy, si pripravuje plány rozvoja, dodávky plynu, vyhodnotenie situácie dopytu a ponuky v zime a v lete spoločné operatívne nástroje na uľahčenie distribúcie spolupráce jednotlivých aktérov a informácie a údaje. Takisto. Prepačte. Takže mm, pripravujú najdôležitejšej témy pre ENCOK, to je príprava sieťových predpisov, je to na 12-mesačné obdobie a by sme museli vypracovať tento dokument, ako náhle sme boli oslovení komisiou, aby sme ho vypracovali, trvá to 12 mesiacov. Jedna z najdôležitých vecí, ktorú musíme zvážiť pri príprave sieťových predpisov, je naozaj široké zapojenie všetkých zainteresovaných strán v celej Európe všetky pracovné skupiny, ktoré boli vytvorené v ENCOK, to je vlastne tretí blok e, s tým zeleným, dole na obrazovke, tzv. spoločné pracovné schôdze zainteresovaných strán. Sú zapojené všetky zainteresované strany, snažíme sa konsenzne sa dohodnúť na návrhoch, ktoré predloží ENCOK. To znamená, že štruktúra, s ktorou pracuje ENCOK, vychádza z brusovského, takzvaného brusovského týmu. To je malý tým, ale má plnú podporu všetkých členov ENCOK a všetky zainteresované strany sú zapojené do práce s cieľom dosiahnuť maximálnej možnej miere konsenzné rozhodnutia o návrhoch. Ich spolupráca je kľúčovou pre dosiahnutie plnenie akejkoľvek úlohy pro všetky v oblasti energetiky, kde všetky zainteresované strany musia byť plne zapojené do konzultácia, do celého procesu. E, v skutočnosti sa nám podarilo za toto obdobie vytvoriť naozaj široké zapojenie všetkých zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť výsledky. Aké boli výsledky? aby sme mali naozaj skutočný vnútorný trh, potrebujeme pravidlá a nástroje a pravidlá, to sú sieťové predpisy, nástroje sú 10-ročný plán rozvoja spolu so všetkými tými nástrojmi, ktoré poskytujú trhu informácie o tom, aby mohol fungovať, kupovať a predávať plyn po celej Európe. Ako to vyzerá so sieťovými predpismi v plinárenstve? No, za túto 5-ročnú prácu sa nám podarilo navrhnúť a potom dať schváliť e, výborom tri sieťové predpisy, mechanizm prilaďovania kapacít, tzv. bilancovanie, ktoré bude spustené od 1. novembra tohto roku a 1. oktobra tohto roku. Potom máme interoperabilitu, ktorú schválila komisia minulý víkend 30. apríla a pracujeme na tarifoch a inkrementačnej kapacite. A v podstate to je vlastne prvý krok v postupe riešenia odstraňovania úzkých hrdiel, kde komisia navrhla systém a výbor pre plynárenstvo ho schválil. Takže e, v podstate celý ten scenár v plynárenstve už máme. Teraz nám chýba ten najdôležitejší krok, ktorým je implementácia. Avšak NSOG a všetky jeho členovia nie len, že pripravili dokumenty, ale ich otestovali za toto obdobie takú predčasnú implementáciu sieťových predpisov. E, prevádzkovateľia prenosových sústav sa stretli, aby si vytvorili tzv. platformy pre kapacity, aby dali užívateľom plynovej siete možnosť zarezervovať si kapacitu e, na hlavných plynovodoch po celej Európe ale zároveň poskytujeme užitočné nástroje, pomocou ktorých celý trh môže získať informácie na jednej jedinej platforme po celej Európe informácie o dostupnosti kapacít, celkovej dostupnosti kapacít. Takže každý užívateľ si môže spraviť predstavu o tom, kde a kam môže dopraviť svoj plyn. ale diverzifikácia je ďalšia dôležitá téma pre vytvorenie energetického trhu. Diverzifikovať trasy a dodávky e, to si vyžaduje ďalšie investície a keďže potrebujeme investície, potrebujeme informácie, potrebujeme víziu. Prečo? No potrebujeme investície preto, lebo ako viete, dostupnosť plynu e, v Európe klesa a aj keď riešime scenáre so spotrebou plynu, podľa ktorého sa uvádza, že celková spotreba plynu bude klesať v blízkej budúcnosti, predsa len e, čelíme situácii, v ktorej situácii, v ktorej národná produkcia stále klesá, takže musíme zaintegrovať tento pokles produkcie a skombinovať to ďalšími formami plynu. Môže to byť biometán, môže to byť bridlicový plyn tam, kde je to možné, ale môže to byť aj iné trasy, cez ktoré môžeme dovážať plyn v záujme konkurencie schopnosti a udržateľnosti v Európe. E, prečo potrebujeme diversifikáciu? E, preto, aby sme e, nemali k dispozícii iba zopad dodávateľov a teda, aby tu bolo menej možnosť, ktorí vlastne obmedzili možnosť hospodárskej súťaže na trhu. Ale keď hovoríme o infraštruktúre, tak hovoríme aj o spôsobe, akým je potrebné vybudovať túto infraštruktúru to je z nášho 10-ročného plánu rozvoja siete, ktorý bol schválený minulý mesiac. A tu vidíme, že je množstvo projektov, ktoré sú na stole a niektoré z nich už boli schválené, niektoré ešte stále potrebujú, čakajú na schválenie. A potom od okamihu e, schválenia projektu a návrhu je nutné to si eh, robí, čo chce. Takže od okamihu, kedy je prijaté rozhodnutie investícií, do okamihu, kedy naozaj budete mať dostupnosť e, plynovodu alebo inej infraštruktúry, to trvá veľmi dlho. Už to končí. E, takže tu vidíte, že je tu ešte množstvo ďalších problémov pre vytvorenie, vybudovanie potrebnej infraštruktúry v Európe. E, a tu sa môžeme posunúť na poslednú presvitku. Z týchto informácií si môžete vytvoriť predstavu o tom, že infraštruktúru stále potrebujeme, pretože tak či onak je tu potreba Európy mať plyn s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť e, plynárenstva v Európe. Zároveň je nutné aj realizovať čo najskôr všetky pravidlá, ktoré už máme Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa za to, že to trvalo dlhšie, ako som predpokladal. Ďakujem pekne. Pán Muzaci, aj pani Hagen, ďakujem za vaše prezentácie. Mm, nepredpokladali sme, aspoň teraz sme nevšimli, že by z koordinátorov niekto sa chcel vyjadriť. Ak áno, tak ak máte nejaké otázky, či už koordinátori alebo e, zastupcovia politických skupín, po 3 minúty a ostatní menej ako 3 minúty. Nech sa páči, kto sa chce vyjadriť, nech sa prihlási. Ďakujem pekne. Zaznelo tu množstvo informácií. Za krátku dobu mám otázku. E, spomenuli ste to v tých základných blokoch dodávok. E, európska produkcia plynu je malá a stále klesajúca. Podľa vás, nakoľko dôležitý bude bridlicový plyn a jeho rozvoje využívania? Aké percento európskej dodávok by mohlo byť pokryté práve brilicovým plynom v budúcnosti. Dobre. No, Brilicový plyn môže zohrávať svoju úlohu. Vieme, že sme v prostredí v Európe, ktoré je iné ako v Spojených štátoch. Aj v oznámení o elektrickej únii sa zdôrazňovalo to, že bridlicový plyn môže byť jedným z potenciálnych bodov, ktorý, z ktorého môže Európa požívať výhody. Ale zároveň sa tam uvádza aj to, že každý jednotlivý členský štát sa musí rozhodnúť sám ohľadom možnosti využitia bridlicového plynu. Aké percento, no z tej priesvitky tam nemáme čísla, ale mm, vidíte tie údaje, ktoré e, máme, nájdete to na našej webovskej stránke v desaťročnom pláne rozvoja siete údaj pre e, bridlicový plyn sa pohybujú približne v roku 2000, aby ste mali predstavu, v roku 2020 potenciál nejaká miliarda kubických metrov, ale už v roku 2030 prognóza ktorú je potrebné potvrdiť, prognóza znamená, že to môže stúpnúť až na 20-30 miliard kubických metrov, čo je jedna desatina celkového využitia v Lani. To bolo okolo 400 miliard kubických metrov e, plynu čerpaného v celej Európe. Ako som už povedal predtým, samozrejme je to otázka prostredia, a potom si členské štáty rozhodnú, akú najlepšiu internú politiku si zvolia. Ak by som e, mohol spovedať, viac, ale nemal som čas o svojej prezentácii, spolupráca medzi všetkými bola kľúčová pre 5-ročnú spoluprácu ENCOGu a pre dosiahnutie vypracovania sieťových predpisov, aby sme mohli predstaviť 10-ročný plán rozvoja siete. E, trikrát, tri nové verzie, vždy sme získavali informácie z trhu, nové informácie z trhu od inštitúcií a od e, prevádzkovateľov. Spolupráca je kľúčom, ak chceme pokročiť. Ak nie, tak ka, ak bude každý pracovať sám pre seba, tak e, nikdy nesplníme stanovené úlohy. Ďakujem pekne. Pani Nibla. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže na úvod chcem poďakovať za tieto zaujímavé prezentácie. Mám dve otázky. Tretí balíček o energetickom vnútornom trhu pochádza, pokiaľ si správne spomínam. počúvajte ma v sluchadlách? Dobre, takže ešte raz. Takže ešte raz začnem. Takže Ďakujem za vašu zaujímavú prezentáciu, za obe prezentácie. Sledujete ma, neviem, či budem hovoriť. Mám dve otázky. Podľa mňa, pokiaľ sa spomínam, tak ten tretí balíček o energetickom vnútornom trhu pochádza z roku 2009, mal byť implementovaný do roku 2011, až rok 2015. A ešte sme celkom vzdialení od spoločného vnútorného e, trhu energetického Takže moja otázka je, akým spôsobom by komisia chcela urýchliť tento celý proces. Teraz sme videli, aké projekty prebiehajú, čo sa odohralo, ale keď vidím, ako ťažkopádne prebieha implementácia toho tretieho balíčka v niektorých členských štátoch, tak musím povedať, že ma to frustruje. A to nie je nič nové, už sa snažíme o tento vnútorný trh niekoľko rokov a ešte stále sme tomu namila vzdialení, takže vy ako poradca komisie, ako to vidíte? A potom, čo sa týka kapacitných trhov a ich vybudovávania, aký máte na to názor? V Nemecku sa o tom diskutovalo aj v iných členských štátoch. Takže čo si myslíte o, myslíte o tých kapacitných trhoch? Ďakujem. Takže áno, samozrejme, tá rýchlosť je veľmi dôležitá a nepodarilo sa nám to v prípade prvého ani druhého energetického balíčka. No a čo sa týka tretieho, tak ten je veľmi detailný. Je tam veľa nariadení a ten by sme mali teda implementovať a to čo najskôr. No a potom by prišiel vnútorný trh v podstate, že to naplánované máme pravidlá, no už prebiehajú nejaké prvé kroky a čo sa týka tej rýchlosti, tak e, operátori prenosových sietí musia zaručiť, že, budeme, že budú pracovať svižne, že to celé implementujú čo najskôr a CER potrebuje lepšie pro, viac prostriedkov, aby mohli zaručiť tú implementáciu, no a komisia to musí celé sledovať. Takže v podstate tie predpisy sú v platnosti, už iba pár kúskov chýba. A napríklad naredenie o bezpečnosti európskych dodávok a tak ďalej. Ešte tam sú prepojenia medzi malobchodným a veľkoobchodným trhom, ktoré chýbajú, ale, ale ináč, až sa implementoval, príjme ten balíček, o tie sieťové e, kódy, tak vlastne to bude hotové. Musíme tlačiť na tú implementáciu a to všetci aktívne. Takže ten nástroj už máme, no a teraz už len členské štáty musia na tom popracovať. Takže ja som optimistická. Čo sa týka tých kapacitných trhov, my hovoríme, že je treba implementovať ten cieľový model, v podstate najprv ten energetický trh a nie preskakovať rovno na kapacitné trhy, predtým, než sa nám podarí odboje všetká práca v súvislosti s energetickým trhom. No a môžeme prísť ďalšími dokumentami, aj ehm, to e, zrýchliť, nečakať na všetko a potom vlastne prídu tie kapacitné trhy. Takže, ako hovorím, najprv tu máme ten cieľový model 1, to je ten vnútorný energetický trh samotný. A potom, až to bude potrebné, tak sa budú rozvíjať kapacitné trhy, ale nebudú vnútroštátne, musia byť európske a musia tiež mať cezhraničný rozmer, tak aby nekončili na národných hranicách a hraniciach a by sa nemusel v podstate zasobovať každý sám. Ale najprv príde len energetický trh. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem za vaše prezentácie a pripomienky. Mám dve otázky. Jednu pre každého rečníka. Prosím, hovorte do mikrofónu. Takže mám dve otázky pre jedna pre každého rečníka. Poprvé, vo vzťahu k investíciám, ktoré sú potrebné do roku 2030, hovorili ste o 50 miliardách, odkiaľ prídu, odkiaľ ich chcete zohnať. A pokiaľ sa to tak nestane, tak aké budú dôsledky? Čo sa týka plynu vo všeobecnosti, ja som na konferencii v Dublin pred papížami mal tú čest si vypočuť nejaké e, prezentácie, no a ruská ukrajinská situácia, ktorá má svoj dopad aj v Európe, je treba sa poznať ako diversifikovať zásoby LNG, ten teda príde na náš trh mm, vo väčšej miere a to je dobré, pretože je teda veľa rezonantov svete, ktoré sa tak využívať. No a čo sa týka bioplynu, myslíte, ako si myslíte, že bude hrať bioplyn úlohu? aké percento na trhu získa a budeme, bude konkurencieschopný vo vzťahu teda k zemnému plynu a LNG. Ďakujem. Ďakujem. Prečo si nezoberete tú otázku s tými investíciami? Dobre, takže tých eh, 150 tisíc miliard do roku 2030 To príde od najčistých zákazníkov a to naozaj obrovský prínos. V podstate každé investované euro sa vám vrátia dve. Takže áno, toto je veľmi rentabilné. Ja, keby som tie peniaze mala, tak ich investujem hneď. Ale čo potrebujeme, to je stabilný regulačný rámec, tak aby operátori svojich sietí teda aby sa zabezpečila návratnosť investícií a myslím si, že vo väčšine členských štátov to takto v súčasnosti aj vyzerá, pretože vidia, nakoľko je dôležité budovať siete. No a peniaze, to je vždy tak trochu problém, ale pokiaľ bude mať stabilný regulačný režim, ktorý bude potrebný, tak si myslím, že to vyjde. Takže z pohľadu plynu, my ste hovorili o kríze medzi Ruskom a Ukrajinou a o tom, že teda to môže mať problém, problém pre EÚ, čo týka dodávok plynu. Samozrejme, na toto nesmieme zabúdať a, musí, a je treba investovať do iných forieb, foriem plynu, napríklad do LNG, plynu z plynovodu, ale aj mm, iných e, zdrojov plynu, aj mimo Európu. Bioplyn, to je nekonvenčný plyn, ktorý môže byť využívaný, pokiaľ teda bude mať dobrú kvalitu. Investície. To je vždy dôležitá vec. Aby sme mali skutočný vnútorný trh, by som rád zareagoval na tie predchádzajúce otázky. Aby sme mali skutočný vnútorný trh, tak potrebujeme pravidlá a pre ten plyn v podstate pravidlá už existujú a my to teraz musíme všetko implementovať. To znamená, že treba zdieľať zodpovednosť a každý musí si splniť svoje úlohy. Potom budeme pracovať s národnými regulačnými orgánmi, operátormi prenosových sietí s členskými štátmi, no na, možno aj na regionálnej úrovni, tak aby sme optimalizovali situáciu. A interkonektory sú stále potrebné, aby sme prekonali problémy v určitých oblastiach. Pobalská oblasť, niektoré časti za východnej Európy a to teraz vzhľadom na situáciu na Ukrajine. Stabilný regulačný rámec USA majú stabilné regulačné pravidlá už vyše 10 rokov. A toto potrebujeme, aby sme nalákali investorov. Vy sa pýtate, odkiaľ chceme zohnať peniaze. No, samozrejme, investor musí pochopiť, že sa oplatí investovať do plynu alebo do elektrické energie. A priebehu, čo týka plynu, tak tam musí mať určitú víziu, čo týka teda energetického mixu, pretože pokiaľ nemáte víziu, tak nezoženete investorov. Investori sa nezajmajú len o infraštruktúru, oni investujú aj na plynových poliach. Alebo napríklad, čo týka nejakých uh, zariadení na skvapalnenie plynu. Takže je treba mať plán, víziu. Bioplyn to je jedna z možností, je to niečo, na čom sa pracuje na miestnej úrovni, no ale potom, čo sa tento plyn dostal do siete, tak nemôžete tie molekuly si, molekuly si opečiatkovať. A ja si myslím, že bioplín bude využívaný skôr tak na miestnej úrovni, pretože možno sa neoplatí dovážať alebo prevážať hore-dole po Európe. Takže na čo bioplín sa dostať do siete, tak potom môžete pokračovať. Takže e, stabilný regulačný rámec, stimuly pre investorov, e, potom vízia pre energetický mix v Európe, súvislosti s plynom, s elektrinou a pre všetko ostatné oblasti. Dobre, ja som sa taktiež zaradil na zoznam tých, čo majú otázku. Pán Mozáci, vy ste ukazovali tú tabulku, ako to vyzerá s implementáciou. Vidím, že Švajčiarsko už celkom pokročilo Norsko tam ale nie je. Ani Fínsko tam dokonca nemáte v tabulke, ani Švedsko. Takže prosím, vysvetlite to. Určite. Keď si spomnete na tú mapu Európy, na ktorej, na ktoré som vám predstavovala co, tak Švajčiarsko tam je. Švajčiarsko je jedno z našich, jedným z našich členov. Aj Norsko tam je. Napríklad tam máme aj Ukrajinu, a taktiež bývalú Jugoslavskú republiku Macedónskom. My sa stretneme s ďalšími v budúcnosti, aby sme prehlbili spoluprácu. Ale Švajčiarsko alebo Norsko tam nie sú, pretože to nie je krajina EÚ. No a Švedsko tam nie je preto, že doteraz ešte si nevybrali platformu. A tá tabulka hovorí o kapacitnej platforme a oni sa ešte nerozhodli pre jednu z tých troch potenciálnych platformiem v Európe, ale samozrejme patria tam aj Švédsko. Takže ako som už povedal, pokrývame momentálne 26 28 členských štátov EÚ a plus pár mimo EÚ, Macedónsko, bývalá Jugoslovenská republika, Ukrajina, Švačarsko a Norsko. Ďakujem. Ešte nejaké ďalšie otázky pre našich hostí? Vyzerá to tak, že nie. A preto by som teraz sa poďakovať pani Hagem a panu Buzacimu za ich prezentácie a ich účasť v dnešnej diskusii. No a tým pádom sa dostávame k poslednému bodu dnešného zasadania ITRE. Ako všetci vieme, konala sa misia ITRE do Washingtonu a do Pensylvánie, do USA. Včera sa niektorí z nás mali možnosť stretnúť s členmi kongresu, ktorí sú na našte v Bruseli. Bolo to veľmi zaujímavé, diskutovali sme s nimi a teraz tu sedí s nami pár ľudí, ktorí sa zúčastnili na tejto misii. A ocenili by sme informácie z tejto návštevy zo strany účastníkov. Pán Rybiš by možno mohol začať, alebo pán Pedersen, ten, bol, ten viedol tú delegáciu, takže pán Pedersen, prosím, môžete začať a potom ďalší poslanci, ktorí by nám to mohli objasniť. Ďakujem. Takže to sa sa konalo medzi 16. a 19. marcom tento rok. V Pensylvánii sme chceli študovať ten jav brilisového plynu. V Pensylvánii je v Oháju, tam je teda veľká produkcia brilisového plynu. Stretli sme sa s relevantnými energetickými spoločnosťou, aj miestnou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami. A taktiež sme sa pozreli na pole Jutika v Oháju, teda boli sme priamo na mieste. Stretli sme sa s eh, Ministerstvom pre ochranu životného prostredia v Pensilvánii a diskutovali sme o tom, aký je vzťah eh, teda s medzi tými environmentálnymi štandardami v jednotlivých štátoch, do akej miery to podlieha celé federálnej regulácii a do akej miery teda miestnej štátnej regulácii, ako to vyzerá s frackingom a či tam teda nejaký vzťah potom napríklad cestovnému ruchu alebo polnohospodárstvu. Vo všeobecnosti, čo, čo zatiaľ zistili v súvislosti s legislatívnou prácou, no Stretli sme sa teda s predstaviteľmi projektu na juhozápade Pensylvánie. Diskutovali sme teda napríklad o dôkazoch e, negatívneho dopadu frackingu, štepenia na zdravie ľudí alebo na nie, niektoré živočíšne druhy, medzi nimi aj och, teda chránené. A diskutovali sme o otázkach, ako Napríklad, aká časť hospodárstva Pittsburghu v podstate závisí od e, bridlicového plynu. Naštívili sme v Oháju pole Jutika, je to 20 km na západ od Pittsburghu, teraz sme veľa cestovali v takých dodávkach na no tomto, toto poli Judika, spoločnosť Total, tam e, spolupracuje s americkou e, spoločnosťou, ktorá v podstate vykonáva všetky tie operácie, no a Naša delegácia sa e, pozrela na tie, e, na, do tých zariadení, kde sa teda pre, vykonáva štepenie a kompresia. To bolo veľmi zaujímavé. takže sme sa stretli e, s think tankmi a taktiež niektorými kongresmenmi. Zúčastnili sme sa na seminári o energetickej bezpečnosti z perspektívy EÚ a z perspektívy USA. Um, ehm, Diskutovali sme o tom, ako exporti vidia eh, tú perspektívu, že by eh, sa vyvinula spoločná eh, politika v tejto oblasti medzi EÚ a USA. Ako by to vyzeralo prípadne s exportom bridlicového plynu alebo ropy do Európy, z USA. A Taktiež teda my sme my, teda ich privítali teraz v Bruseli. Je tu kongresman Michael McCall, je predsedom eh, a členom výboru pre výskum a technológiu. Taktiež sa venuje otázkam eh, transferu technológie. Delegácia sa taktiež sečla s pánom Christopherom Smithom, ktorý je asistentom rediteľa pre mm, oblasť teda fosílnych pálí. Hovorili sme taktiež s koordinátorom e, energetickej rady pre spoluprácu EÚ a USA. No a to bolo asi jeden z najzaujímavejších schôdzí v rámci tohto nášho, tejto našej misie. Hovorili sme o súčasných výskumných prioritách, o vyvíjaní nových e, technológií, o ochrane podzemných vôd, o možnostiach e, toho, teda, že by e, ťažba Ricele predospustila zemetrasenia. Na no, čo sa týka IKT, tak delegácia ITRE sa stretla taktiež s miestnou komisiou. Diskutovali sme o nových alebo nedávnych pravidlách otvorného internetu. Pán predseda, na záver by som sa ešte poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli členmi delegácie za to, že teda aj ďaká ním táto cesta bola zaujímavá a príjemná a za to, že teraz sme viedli veľmi plodné diskusie s našimi americkými kolegami a taktiež chcem poďakovať sekretariátu za veľký kus odvedenej práce a za ich trpezlivosť s nami všetkými. Ďakujem. Ďakujem, pán Peterson, za túto veľmi zaujímavú a komplexnú prezentáciu, za tieto závery z vašej cesty. A keďže je veľa ľudí, ktorí tu teraz nie sú, tak keďže máte písomne tieto výsledky vašej cesty, mohli by sme to priložiť k protokolu z dnešného zasadania, tak aby všetci to mohli prečítať, to zhrnutie vašej cesty, pretože ako vieme, tak asi 12 ľudí sa zúčastnilo na tom zasadaní a E, určite by na všetky zaujímali vaše závery. No a ďalej na mojom zozname je pán Rybiš, ktorý bol taktiež účastníkom delegácie. Ďakujem taktiež ďakujem pán sekretariátu a nášmu vedúcemu delegácie. Náš vedúci delegácie to veľmi dobre pripravil, aj tie diskusie. A pre mňa sú zásadné zábody. Poprvé, že tá diskusia o bridlicovom plyne nevládnymi organizáciami a úradmi pre živ- ochranu životného prostredia ukázali, že technológia sa veľmi rýchlo rozvinula a že naše povedomie o životnom prostredí a bezpečnosť stoja v popredí, takže bola to veľmi dobrá skúsenosť, oni sú veľmi e, svedomití a ďalej pridlicový plyn za posledné roky priniesol asi 1 milión nových pracovných miest. No a taktiež stúpli aj daňové príjmy z tohto priemyslu na 70 miliard eur. A do roku 2020 tie dane budú mm, obnášať teraz 140 miliard. Myslím si, že nášmu európskemu rozpočtu by sa taktiež hodili takéto peniaze. Ďalej, FCC je dôležité, aby sme teda, na jednej strane máme komisiu, ktorá hovorí o digitálnom e, jednotnom trhu, aby sme v práci trialógu teraz zaberali zoberali e, e, skutočnými faktami a tá FCC, teda Federálna komisia alebo agentúra pre komunikácie, vypracovala veľmi jednoduché pravidlá, e, ktoré sú teda veľmi pozitívne pre trh a myslím si, by sme mali spolupracovať s FCC a určite by sme mohli spolu veľa dosiahnuť. No a myslím, že to cesta bola veľmi nápomocná a bolo dobré sa pozrieť na to a posúdiť, ako by EU a USA v budúcnosti mohli lepšie spolupracovať. Ešte ďalšie otázky členom tejto delegácie do USA. Vyzerá tak, že nie. Mám otázku ja. Možno sa k tomu môžete vyjadriť. Včera, keď sme sa stretli s týmto kongresmenom, diskutovali sme o energetike, o bridlisovom plyne a tak ďalej, no ale nikto nehovoril o jadrovej energii. Takže mňa by iba zaujímalo, prečo toto nebolo súčasťou zhrnutia vašho, e, vašej cesty. Nediskutovali ste o tom, čo sa deje v oblasti jadrovej energetiky v USA jadrová energia nebola e, súčasťou programu. My sme sa zameriavali na brdlicový plyn a mm, nemali sme ani, e, mali sme možnosť e, naštíviť lokalitu, kde prebieha prevádzka, ťažba aj fracking, takže my sme sa zamerali na bridlicový plyn, nie na iné druhy výroby energie. My sme strávili 3,5 dňa tam v USA a museli sme cestovať do Pittsburghu a veľa e, času tam to zobralo a e, bolo to zamerané na návštevu lokalít ťažby brilicového plynu a to bolo veľmi zaujímavé. Then, uh, let me come... Ďakujem a dovolte mi teraz postupiť k poslednému bodu. A to máme bod programu rôzne. Chce niekto iný niečo ďalej navrhnúť? Keď nie, tak vám chcem pripomenúť, že ďalšia schôdza bude 28. maja od 9 do 12.30 a od 3 e, do 6.30 mm, popoludne.